The sitting is resumed. Opäť otváram plenárnu schôdzu. Ďalší bod, správa Eva Žoli. Druhá revízia dohody o partnerstve AKT ES, dohoda z Kotonu. A prvou rečničkou, ak je prítomná, je pani Eva Žoli. Ak nie, tak predtým vystúpi komisia. Pani Žoli, ste pripravená? Ak áno, dávam vám slovo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia, revízia dohody z Kotonu je príležitosťou e, poučiť sa zo súčasných kríz hospodárskej, finančnej, sociálnej, potravinovej, klimatické zmeny a energetické výzvy, pretrvávanie e, krajnej chudoby a taktiež všade e, prevladajúce trhové hospodárstvo. To všetko e, narazilo na hranice a svoje hranice a je výsledkom tejto krízy, takže musíme zrevidovať radikálne naše politiky. Návrh správy bol prijatý jednomyselne rozvojovým výborom, ale je to iba prvý krok v tejto dôležitej potrebnej reforme. Prvou eh, najdôležitejšou je konzistent, konzistent, konzistentnosť eh, relevantné politiky musia byť konzistentné, aby bol možný udržateľný rozvoj a boj proti chudobe a aby bola zabezpečená decentná, teda pardon, slušná životná úroveň. Lutujem, že to tak dnes ešte nie je. Obchod je cieľ sám o sebe a nie v službách rozvojovej politiky a preto EÚ obetuje obyvateľstvo rozvojových krajín v, e, na oltári e, nadnárodných koncernov Takže dohody o partnerstve sú teda e, dosť kontroverzné e, z hľadiska AKT, pretože občianská spoločnosť to vidí ako hrozbu pre svoje hospodárstva. Polnohospodárstvo je najproblematickejšou otázkou a naďalej je veľmi zanedbávané, e, pokiaľ ide o spoluprácu medzi EÚ a krajinami AKT. Vidiek a polnohospodárstvo zamestnáva viac ako 60 obyvateľstva, ale e, z európskych fondov e, e, vlastne ide iba minimum prostriedkov smerom k krajinám AKT. Musí sa to však zmeniť. Ako by sme mohli vyhubiť chudobu bez toho, aby potravinová zvrchovanosť bola prioritou? Polnohospodárstvo musí byť jadrom rozvojových politík EÚ pomôcť rozvojovým krajinám spolu s miestnymi polnohospodármi, aby e, bola zabezpečená potravinová zvrchovanosť. To je naozaj zásadné. O to viac, ako aj demokratická legitimnosť vlády je dnes ohrozená novým úkazom, ktorý je mimoriadne znepokojujúci a síce e, skupovanie polnospodárskej pôdy zahraničnými investormi a e, to bolo po zvýšení, e, teda kvôli tomu sa zvýšili ceny potravín v roku 2007. Katar, Spojené arabské emiráty a ďalšie e, skupujú e, miliardy hektárov v týchto krajinách. Takže krajiny AKT musia sa zaoberať touto otázkou, pretože z toho môžu vyplynúť konflikty a E, povstania kvôli e, hladu. Takže e, pôda a voda musia byť akési základné, neodsuditeľné práva miestneho obyvateľstva. A ďalšia otázka, na ktorej mi záleží daňové raje, ich dopad sa týka tak eh, rozvinutých ako aj rozvojových eh, krajín a hlavne ich politických inštitúcií. Finančné toky nezákonné, eh, ktoré opúšťajú tieto krajiny, sú desaťkrát väčšie ako verejná rozvojová pomoc, takže musíme proti tomu zakročiť. Poprvé by sme mohli podpísať záväznú dohodu, aby nadnárodné koncerny priznávali svoje príjmy a taktiež e, e, priznali, kde odvádzajú dane. A chcem využiť túto diskusiu aj na to, aby sme e, poukázali opäť na nedostatok demokracie pri revízii tejto dohody spoločné parlamentné zhromoždenie musí byť e, zapojené, jeho úloha posilnená. Takže vážení e, prítomní, dúfam, že e, zúčastnené strany v rozhovoroch využia, využijú príležitosť na revíziu týchto dohôd, aby to bol úspech a aby prvými príjmateľmi bolo miestne obyvateľstvo. Ďakujem. Na minútu pán Moreira vážení poslanci, vážený pán komisár, medzinárodný e, obchod a výbor e, pre medzinárodný obchod e, prijal postoj k prevereniu a revízii dohody z Kotonu. Poprvé preto, pretože medzinárodný obchod je základná zložka vzťahov s krajinami AKT vzťahov teda Európskej únie. A po druhé, pretože táto dohoda, dohoda z Kotonu, predstavuje nový e, typ e, partnerstva, zmluv o, o hospodárskom partnerstve. Rozhodli sme sa e, reagovať e, práve e, správou, ktorej som spoluspravodajcom. My tu máme dve obavy. Poprvé, E, zohľadniť špecifika a hospodárskeho partnerstva a e, ekonomických dohôd o partnerstve. Ide tiež o uznanie parlamentných inštitúcií e, a tiež synergii autonómie oboch oblastí, čiže synergie v zmysle spoločného parlamentného zhromaždenia AKT EU. Ďakujeme. Ďalší, ďalším rečníkom je pán komisár de Gocht. Ďakujem, vážený pán predsedajúci, kolegovia. Veľmi si cením záujem, ktorý ste prejavili do druhého e, revidovania dohody z Kotonu. Veľkým záujmom som si prečítal správu výboru DEVE, kde je veľmi hĺbková analýza vecí. Počas celého procesu bolo našou prioritou informovať Európsky parlament, tak ako sme to v minulých mesiacoch aj robili. Rokovania e, sa rozbehli rýchlým tempom a e, vstupujú do záverečnej fáz, e, fázy a ďalšie zasadnutie veľvyslancov potvrdí tieto diskusie. Mimoriadne zasadnutie ministrov je plánované na marec, tak ako to predpokladá dohoda z Kotonu. Teraz by som vám povedal niekoľko pozorovaní Eh, k tejto správe. Obe správy sú veľmi nápomocné pri eh, zastávaní určitých pozícií EÚ, eh, e napríklad vaša pozícia národných parlamentov k otázkam ľudských práv a Medzinárodného trestného tribunálu. Rovnako tiež význam, ktorý pripisujete klimatickým zmenám a zabezpečeniu dodávok potravín, to zdieľame a odzrkadli sa to aj v výsledku Tiež by som sa chcel zamerať na štyri body. Začnem významom e, parlamentnej dimenzie e, v rámci spoločného parlamentného zhromaždenia. E, tomuto pripisuje správa veľký význam. Komisia chce tento rozmer posilňovať a nechceme te, teraz, aby došlo k osloveniu a návrh komisie v tejto súvislosti treba vidieť v širšom E, kontexte parlamentného dozoru, predovšetkým s ohľadom k existujúcim a budúcim ekonomickým partnerstvám. Takisto by sme mali zabezpečovať maximálne synergie e, v rámci Medzinárodného parlamentného zhromaždenia a v rámci e, dohôd o hospodárskej spolupráci. V rámci tohoto vynárajúceho sa systému zníženia plenárnych zasadnutí by dávalo zmysel Komisia si tiež myslí, že e, s tými zainteresovanými to treba riešiť a preto treba znovu uvažovať o pozícii komisie. Tiež nás zaujíma dozvedieť sa viac e, od parlamentu, ako vidí úlohu spoločného parlamentného zhromaždenia a takisto celého inštitucionálneho e, súkolia. Vytvorenie Medzinárodného parlamentného zhromaždenia nevedie len k synergiám, ale tiež obnovenie tých základných ustanovení e, dohody z Kotonu, pretože obchodný režim z Kotonu je už zastaralý. Budeme naďalej pokračovať e, e, v rokovaniach o regionálnych dohodách o partnerstve. V tejto súvislosti by som zdôraznil, že nie je politicky žel, želateľné ani legislatívne možné z, za, zapracovať unilaterálne obchodné režimy ako JSP, e JSP e plus do Kotonu, tak ako to navrhuje správa. Pretože toto závisí od nezávislých programov EÚ. Naopak komisia víta podnet, aby sa dalo viac priestoru obchodným témam v rámci Kotonu. Vo vašich správach vyjadrujete obavy, že zvýšená regionalizácia by mohla podkopať koherentnosť celej skupiny. Komisia si myslí, že regionálna diferenciácia v rámci Kodonu je viac možnosťou než hrozbou. Regionálna integrácia je pre rozvoj e, krajín AKP e, rozhodujúca a musíme túto realitu zapracovať do Kodonu, aby sme lepšie podporovali ich vlastné snahy dosiahnuť e, ciele. Toto ne, znamená, že by sa skupina AKP nejak zrušila a partnery AKP túto tendenciu podporujú. Teraz k sektorálnym politikám, ktoré zdôrazňujete vo vašej správe. Zdieľame význam klimatických zmien a obnoviteľných energií, ktoré už teraz sú zapracované v nedávnych e, e, a revíziách. Rovnako budeme hovoriť o regionálnej dimenzii e, zabezpečenia dodávok potravín. Takisto dobré spravovanie daňových a fiskálnych e, otázok. Dobré spravovanie je rozhodujúcim princípom dohody z Kotonu. Vychádza z článku 9 e, dohody z Kotonu a komisia na základe toho pripravuje novú politiku k dobrému spravovaniu zdaňovania a rozvojovej spolupráce Chceme tiež riešiť tieto aspekty e, v prebiehajúcej e, revízii a preto môžem potvrdiť, že zdieľame rovnaké ciele ako vy. To znamená vytvoriť spravodlivé, efektívne e, daňové systémy, ktoré podporujú rast a dobré správovanie daní, rovnako posilniť rozvojové krajiny a ich účasť na daňovacom procese. Tiež si uvedomujem, že ľutujete tú skutočnosť, že komisia nezapracovala širšie spektrum partnerov pred spúšťaním revízneho procesu. To je bod 8. Verím, že v budúcnosť vzťahov e, AKT-EU od e, roku 2020 je potrebné vytvoriť pravdepodobne zelenú knihu e, pre konzultácie a no, nové partnerstvo. To bude, táto revízia je vlastne základným cvičením pre poučenia k takémuto cieľu. Ďakujeme a teraz má slovo pán Preda. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem zablahožať pani Žoli v prvom rade za to, že vypracovala túto správu. Tá téma je veľmi dôležitá na zabezpečenie toho, aby dohoda z Kotonu bola základom solidného partnerstva s krajinami AKT, aby to bol spolahlivý nástroj eh, v, vo svetle nových víziev Vyjednávania prichádzajú v ťažkých časoch, AKT sú ťažko dotknuté hospodárskou krízou a taktiež potravinovou neistotou a dopadmi klimatických zmien. Na druhej strane potom je tu inštitucionálna výzva, teda ide o to e, vhodne odzrkadliť regionalizáciu vzťahov EU-AKT. Revidovaný dokument musí obsahovať všetky potrebné prísady pre účinnú spoluprácu, aby mm, mohli e, byť dosiahnuté rozvojové ciele milénia v krajinách AKT. Taktiež chcem zdôrazniť, že v mene EPP mám 5 e, pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, aby e, dokument bol čitateľnejší, napríklad bod 29 tu je dôležité e, zdôrazniť myšlienku privlastnenia si alebo zachovania vlastníctva polnospodárskej pôdy a vytvorenie e, mechanizmu, aby nadnárodné koncerny museli priznať skutočný zisk. To by sme naozaj mali nastaviť ako medzinárodnú tomu, tému. A potom článok 25, tam musí byť jasná odvolávka na potravinovú bezpečnosť v kontexte európskych politík rozvojových politík. A potom odsek 31 nie je to v súlade so stanoviskom EPP. Ďakujem pán Dezier na dve minúty teraz. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, dámy a páni poslanci. A ja chcem zablahožovať pani Žoli za prácu, ktorú odviedla na tejto správe, aj za to, že zohľadnila e, to, čo sme my ako socialisti e, doplnili a máme ďalšie doplňujúce návrhy k jej uzneseniu. Čo sa týka našej frakcie, partnerstvo medzi EÚ a krajinami AKT e, predstavuje historický záväzok, veľmi špeciálny a nemôže byť banalizovaný ani e, potrebou zosúladenia to e, s pravidlami VTO. Toto partnerstvo e, musí naďalej byť konzistentné a týkať sa európskych rozpočtových a obchodných politík a e, za cieľ musí mať rozvoj, mier a demokraciu, ľudské práva v týchto krajinách AKT. Nede o to nanútiť nejaký model, ale spolu s týmito krajinami budovať ich rozvoj, ktorý musí byť udržateľný a preto je veľmi dôležité, aby táto revízia umožnila zohľadniť nové prvky za posledných 5 rokov, napríklad boj proti klimatickým zmenám, presun technológií, rozvojová pomoc, obnoviteľné zdroje energie, boj proti potravinovým krízam a teda e, väčšia pomoc našej strany a zdôraznenie plnohospodárstva a potreba potravinovej zvrcholnosti, e, dobrá správa e, v oblasti daní, boj proti daňovým rajom a tak ďalej. Chcem zdôrazniť dva body. Obchodovanie kvôli postupnej implementácii dohôd o hospodárskom partnerstve niektoré ustanovenia dohody z, kotony, z kotonu pardon, už nebudú aktuálne, ale naďalej podľa nás musia byť uvedené e, v tejto dohode pretože tie obchodné režimy nemôžu byť menej výhodné e, v budúcnosti ako tie súčasné, takže e, SPG a tak ďalej musia naďalej figurovať e, v dohode z Kotonu. Myslím, že ďalší kolegovia z našej frakcie to zdôraznia a e, dohody o migrácii musia rešpektovať práva migrantov a nemôžeme súhlasiť so tranzitom do krajín, kde sa nerešpektujú práva osôb. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pán Mišel, taktiež na dve minúty. Vážený pán predseda, pán komisár, a ja chcem zablažovať pani Žoli za správnu, presnú a dobre zanalizovanú správu. Druhá revízie dohody z Kotonu musí zachovať e, aký z Lome a zachovať solidárnosť, jednotnosť medzi krajinami AKT. Musia si privlastniť ich rozvojovú politiku a musí to zabezpečiť aj súčasná revízia. Takže na programovanie tejto revízie e, to by všetko malo zapojiť aj parlamenty našich partnerských krajín. A viem, že je to veľmi e, veľká výzva, ale myslím, že musíme vyvinúť veľké úsilie na zaktivovanie e, týchto parlamentov a toto očakávanie musíme aj otvorene vyjadriť e, vo vzťahu s úradmi partnerských krajín. Niektoré vlády, ako viete, nechcú posilniť, podporiť takúto parlamentnú diskusiu. Ja chcem podporiť, posilniť aj demokratickú kontrolu, aj spoločné, úlohu spoločného parlamentného zhromaždenia EU AKT e, vďaka ustanoveniam z dohody AKT, aby e, mohli byť e, dokumenty sprístupnené a aj miestne parlamenty musia byť lepšie e, konzultované pri vypracovávaní takýchto dôležitých dokumentov. A ešte niečo k organizácii e, práce spoločného parlamentného zhromaždenia. Myslím, že e, treba mať dve zasadnutia, iba jedno. To by bol veľmi negatívny signál vysielaný našim partnerom. Možno, že by tie regionálne schôdze mohli byť trochu tesnejšie za sebou a 25. januára predložím konkrétne návrhy na tomto zasadnutí spoločného parlamentu parlamentného zhromaždenia a e, kvôli efektívnosti chcem, aby e, e, sa monitorovanie dialo taktiež prosím spoločného parlamentného zhromaždenia. A pán komisár, vítam vaše vyhlásenie, pretože ste to dosť jasne povedali ako budúci komisár poverený obchodom a mm, dúfam, že e, tieto dohody budú obsahovať aj rozvojový rozmor. A taktiež treba zvýšiť pomoc týmto krajinám AKT, e, aby sme im pomohli v ich snahe bojovať proti klimatickým zmenám. Thank you. Mr. Deva, two minutes. Ďakujeme na dve minúty, pán Deva. Bohužiaľ, e, pán predseda, stále hovoríme o znížení chudoby a, a 350 miliard eur sme napumpovali do tzv. procesu znišovania chudoby, pričom vieme, že narasta. Prečo e, s našimi krajinami AKT robíme programy a politiky, e, ktoré sme nikdy nerobili v európskej histórii? Alsasko, alebo Brusel, alebo Brabansko sa nez, nezbohatli a nezničili, neznižili chudobu takým spôsobom, ako my to robíme s krajinami AKT. Keď, vytvára, keď sme vytvárali e, bohatstvo, vytvárali sme ho tvorením bohatstva. Ako ho to robíme s krajinami, aké to je pani Jolie, veľmi zaujímavo identifikovala, že je tu únik kapitálu. Osemkrát povedala, že 8 e, násobok toho, čo ide do týchto krajín, ide von. Prečo sa nepoužije ten kapitál v týchto krajinách? Prečo nevytvárame podmienky, aby tento kapitál zostal doma, vytváral pracovné miesta a vytváral bohatstvo? Kým si tieto otázky nezodpovieme, pán predsedajúci, len míňame prostriedky daňových poplatníkov e, pričom neznižujeme ani len 1% e, alebo jednu osobu nezbavujeme chudoby. E. Ďakujem pekne aj za vašu statočnosť. A teraz pani Cimer na jednu minútu. Naša politická skupina podporuje návrh pani, pani Žoli a my musíme zohľadniť podľa mňa nasobné problémy. Ide tu o klimatické zmeny a, a prípravné opatrenia pre krajiny AKT, problémy AKT, a síce, že prostredníctvom regionálnych dohôd AKT sa solidarita v rámci združenia AKT podkope. Potom ide o možnosť, aby na základe dohody z Kotonu sa vykonali investície vo verejnej oblasti, ako aj vo verejnej infraštruktúry a je tu možnosť podporiť ich e, úvermi z EIB. Potom dôležité sú aj kvóty, ktoré sa týkajú navrátenia migrantov do štátov AKT. Prvá revízia AKT otvorila politickú dimenziu, teraz je o parlamentnú dimenziu, preto pre nás nie je pochopiteľné, prečo zasadania AKT sa obmedzujú iba na jedno zasadanie za rok. Thank you. Now, Mrs. Morva. Ďakujem pekne. A teraz pani Morvaj na jednu minútu. Megrázó volt számomra, amikor egy élelmezési konferencián. Ďakujem pekne. Bol to pre mňa šokujúce, keď na konferencii o potravinách africká delegácia povedala, že ne, nekrmte Afriku. Lepšie je postupovať tak, aby sa zabezpečila situácia, aby Afrika nepotrebovala potravín, aby mohla sama seba zásobovať, čo sa týka potravín. A Čo sa týka afrického obyvateľstva, tak e, je ich asi toľko ako v bývalej východnej Európe. A dôležité je, aby farmári mali možnosť rozhodovať sami za seba, aby rozhodovali, čo chcú pestovať, aby mali možnosť predávať svoje produkty na trhoch. Dôležité je, aby lokálne obyvateľstvo malo kvalitné potraviny, ktoré im budú dostupné. Toto je samozrejme rozdielna, rozdielna rôzny typ logiky. Samozrejme, liberalizácia je jedna vec, samozásobovanie oblasti potravín to je druhá vec. A podľa mňa by sme mali podporovať samozásobovanie oblasti potravín. Ďakujem pekne. A teraz pán Kačmarek. Vážený pán komisár, dámy a páni, druhá verzie, revízia kotonskej dohody prišla v zaujímavej dobe, lebo máme možnosť pozerať sa na túto dohodu v čase, keď sa veľmi rýchlo mení životné prostredie. V minulom roku sa dostali nové veci, mali sme tu finančnú hospodárskú krízu a mali sme tu rokovanie o klimatických zmenách. Toto všetko má dopad na rozvojové štáty. Čo je zaujímavé, je si pozrieť úlohu spoločného parlamentného zhromaždenia a vidíme, že je tu záujem obmedziť zasadania tohoto spoločného parlamentného zhromaždenia. Podľa mňa Európa nemala tento záujem, lebo to je dôležité, lebo ani Európsky parlament, ani spoločné parlamentné zhromaždenie, ani krajiny AKT sa nikdy nezúčastnili vlastne toho procesu rozhodovania v rámci tej dohody. Veľmi dôležité je regionalizovať vzťahy medzi AKT a Európskou úniou. Dôležité je si pozrieť aj charakter tejto regionalizácie ja nie som proti procesu regionalizácie ako takému, ale ide o to, aby sme nenahradili spoločné parlamentné zhromaždenie. Bolo by práve naopak veľmi prirodzené, aby spoločné, parlament, spoločné parlamentné zhromaždenie rozhovalo o svojich veciach, ako je aj táto dohoda. To znamená, že aby som chcel podporiť úlohu práve lokálnych parlamentov, ako hovoril predrečník Louis Michel. V budúcnosti by sme chceli, aby zástupcovia eh, AKT nereprezentovali vlády, ale, ale ich parlamenty. Lebo takíto ľudia mali zastúpení v spoločnom parlamentom zhromaždení. A podľa mňa parlamenty mali zohrávať eh, dôležitú úlohu pri rozvoji spolupráci. Dôležité implementovať monitoring a hodnotiť, hodnotiť aktivity, ktoré prebiehajú. Preto je dôležité mať prístup aj k strategickým dokumentom. Samozrejme, ja súhlasím aj s tým, že by sme sa mali predovšetkým zamerať na e, synergiu medzi AKT a panovným zhromaždením. Ďakujem pekne. Ďakujem teraz pani Kajzer na minútu a pol. Ďakujem pekne, pán predseda. Článok 13 dohody z Koton nebol zrevidovaný od roku 2000. Týka sa dôležitej témy a síce dialogu medzi EÚ a krajinami AKT v oblasti imigrácie. E s princípom nenavracania, hlbokými dôvodmi imigrácia, boj proti readmisii a, a nezákonnému pristahovalectvu. A tomu sa najviac venovala EÚ. Chyba spoločná imigračná politika ktorá by odzrkadlovala naše hodnoty a to sa môže odzrkadliť pri revízii článku 13, pretože sa z toho môže nakoniec aj hon na e, pristahovalcov. Je tu príklad dohody medzi Talianskom a Líbiou a humanitárna situácia je e, naozaj nepriateľná a niektoré by to mohli zneužiť na pritvrdenie boja proti nezákonnému pristahovalcu. Myslím hlavne na Kalabriu a tam boj proti pristahovalcom je otvorený. Uh, Takže e, nemôžeme sa poddať e, obavám, treba naopak vyvinúť synergiu medzi e, rozvojom a pristahovalcami. Budeme určite v budúcnosti potrebovať pristahovalcov na boj proti súčasnej kríze. Takže musíme mať e, mobilitu, zákonné pristahovalectvo a to jedine nás ochráni pred tou e, ohavnou atmosférou, ktorá sa tak zákerne e, dostáva do našich krajín. Ďakujem. Teraz pán Rinaldi na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán komisár, vážení kolegovia, ako liberáli my chceme využiť revíziu dohody z Kotonu na um, modernizáciu zo strany krajín AKT a tu mám na mysli hlavne potvrdenie uh, alebo prijatie politik, ktoré umožňujú väčšiu slobodu, a hlavne uh, pokiaľ ide o uh, prehnanú administratívu, ktoré bránia uh, rozvoju a taktiež sloboda študent, pre študentov, ktorí by mohli študovať do zahraničia. Revíziu e, treba využiť aj na pridelenie e, významných štipendií. Mala by to byť taktiež e, aj informatická revízia, aby internet bol dedičstvom, z ktorého by čerpali aj krajiny AKT. A mobilita pracovníkov na to, aby sme mohli e, bojovať proti tomu, čo práve opísala pani de Kaiser. Kaiser e, Kotonu vyplýva z Lome a Jaunde. Predtým to bolo iba varovanie, ale teraz musíme bojovať aj proti novým výzvam, aby e, sme mali rúžovšiu budúcnosť. Ďakujem teraz pani Nedelševa na minútu a pol, vážený pán predseda, pán komisár, chcem zabožiať pani Ižoli za kvalitnú správu. Revízia tejto dohody musí byť konečne príležitosť na eh, bilanciu a taktiež na navrhovanie eh, riešení na zlepšenie fungovanie, fungovania Takže treba identifikovať priority, to je veľmi dôležité. A tu chcem zorazniť tri body. Poprvé, potrebujeme e, objasniť obsah politického dialogu a nemôžeme zabudnúť na konsolidáciu miera, e, riešenie sporov, ich predchádzaniu a treba taktiež, aby súčasné ustanovanie fungovali, treba bojovať aj proti e, pašvaniu malých zbraní a drog tento úspech potom sa ozrkadlí aj na politickej, hospodárskej a sociálnej úrovni. A po druhé, e, treba mať flexibilné, vyvážan, vyvážené e, dohody o hospodárskej spolupráci e, v polnohospodárstve, obnoviteľných energiách a zamestnanosti mladých. Toto všetko treba lepšie zapracovať, treba viesť dialog s miestnym obyvateľstvom. Potom inštitucionálny rámec treba mať lepšiu konzistentnosť medzi jednotlivými krajinami dohody posilniť e, krajiny, e, pardon, príslušnosti spoločného parlamentného zhromaždenia. To bude mať za následok lepšiu demokratickú kontrolu a transparentnosť. Čiže nový alebo zrevidovaný nástroj musí zachovať ducha dohody a základné ustanovenia. Taktiež treba pamätať na hlavný cieľ a síce odstránenie chudoby a e, prispieť k udržateľnému rozvoju a začlenenia krajín AKT do celosvetového hospodárstva. Slovo má pán Cashman. Ďakujem, pán predseda. E, chcem poblahoželať pani Žoli za vašu stručnosť, za vašu odvahu aj komisii v centre e, rokovaní je princíp nediskutovateľných e, doložiek o ľudských právach a takéto treba aj rešpektovať. Treba e, tiež bojovať proti diskriminácii na základe presvedčenia, sexuálnej orientácie, náboženskej príslušnosti a takisto problematika HIV a AIDS. Nechceli ste tento pozmeňujúci návrh komisia, ale pre nás je dôležitý E, tieto ľudské práva sú veľmi často narušené a je to používané na politické zvýhodnenie ale základné ľudské práva boli vždy v centre snáh Európskej únie a preto by mali byť aj v centre našich vzťahov so všetkými krajinami AKT. Vážený pán komisár, možno, že sa vidíme naposledy vo vašej terajšej funkcii v tomto rezorte tu v parlamente. Chcem vám poďakovať v mene parlamentu v tejto súvislosti. Boli ste dobrým zástancom ľudských práv a hodnot e, v EÚ a e, želám vám e, veľa šťastia vo vašom novom rezorte. Ďakujem. Teraz má slovo pani Caravaglio eh, na 1,5 minúty. Terajšia revízia dohody z Kotonu celkom jasne eh, vyslovuje o eh, otázky trvalo udržateľného rozvoja, takisto rozvoj týchto krajín a ich zapojenie do svetového hospodárstva, energetická bezpečnosť, klimatické zmeny, a vzdelávanie. To sú otázky v centre vývoja týchto krajín. Eh, zmeny klímy môžu tiež paralelne viesť eh, k, eh, paradoxne k vytvoreniu dobrých príležitostí. Tieto krajiny práve preto, že majú trvalo udržateľné energie, majú svoj potenciál, sú nezávislé po energetickej stránke, aby, aby mohli bojovať proti globálnym krízam. Súčasne je tomu tak, že investície do vzdelávania a e, dávajú dobré schopnosti v boji proti chudobe a nezamestnanosti. Pristahovalectvo a e, takisto únik kvalifikovaných síl z týchto krajín. Záverom snaď chcem snaď ešte hovoriť o e, malých e, krajinách, ktoré sú e, veľmi zraniteľné e, a práve preto použitie dohody z Kotonu pre ne E, napríklad pokiaľ ide o akčný plán pre Barbados a Mauritius, veľmi dôležité, aby aj tieto krajiny mali možnosť e, dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Ďakujeme a teraz má slovo pán Fejo. Ďakujem, pán predseda. Európske e, spoločenstvo sa rozhodlo po druhýkrát e, revidovať e, dohodu z Kotonu a ja v tejto súvislosti chcem spomenúť ťažkosti, ktoré, ktoré sú na tejto ceste. Moja prvá myšlienka samozrejme patrí obetiam zemetrasenia na Haiti, ktoré kde obyvateľstvo prekonáva nesmierne ťažkosti. My vieme, že cieľom Kotonu je vytvoriť e, rozvojový rámec, rámec pre spoločnú e, reakciu e, krajín AKT a EÚ na svetovú globalizáciu Dôležitá je tu politická demokracia. V roku 2007 e, sme tu vykročili správnym smerom, e, máme však pred sebou dlhú cestu. Celosvetová hospodárska kríza e, na náklady potravín, energií, klimatické otázky. Toto všetko dáva argumenty pre novú revíziu. Na záver chcem vyjadriť želanie, aby Európska únia čo najväčšou možnou mierou zachovala alebo dokonca zvýšila mieru pomoci krajinám AKT. Myslím si, že je dôležité, aby národné parlamenty boli zapájané do terajších i budúcich revízií. V tejto súvislosti je dôležité aj sa stretávať. Teraz pán Mauro na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Cieľ ktorý má druhá revízia partnerskej dohody, spočíva v podpore kultúry zodpovednosti. Lebo bez príspevku občianskej spoločnosti, mimovládnej organizácie parlamentov toto nebude možné. Dôležité je, aby sa vytvorila pôda pre vytvorenie potrebných politík, ktoré zodpovedajú skutočným dopytom. Druhý aspekt sú humanitárne aspekty, a pomoc vo výške 300 miliárd dolárov, ktorá sa prerozdiela v posledných 40 rokoch. Vidíme, že toto nemalo žiaden, žiaden pozitívny dopad. Keď si pozrieme hospodárstvo v Afrike a keď vidíme hospodársky rast v Afrike, ktorý dosahuje iba 0,2 ročne. Musíme si byť týchto problémov vedomí a musíme otázku rozvojových krajín identifikovať ako náš problém. Je to problém, ktorý vidíme aj v našom spoločenstve a ktorý zažívame každý deň v našich obciach a je to výsledok špirály legitimity. Ešte by som chcel poukázať na to, že ak sa bude investovať do ľudského kapitálu, tak to by mohlo viesť ak teraz sa očerpa tento, tento kapitál, tak, tak si musíme uvedomiť, že odídu tí schopní ľudia a to naj, najlepšie, čo majú tí, tieto krajiny. Preto Musíme si uvedomiť, ako máme zodpovednosť za tento kontinent, musíme ho vyviesť z krízy a musíme ho podporiť. Musíme podporiť tie krajiny, ktoré majú spoločný cieľ, ktoré sa snažia hľadať spoločné dobro a tu nejde iba o podporu vlastne štátov AKT, ale aj našich občanov. Musíme sa pozerať na osoby a nie peniaze. To je ten obsah, na ktorý sa musíme zamerať. Iba takto môžeme naplniť našu stratégiu úspešným spôsobom. Ďakujem pekne. A teraz pani Rojtová na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, kolegyne, kolegovia. Opätovne musím kritizovať, čo sa týka rozdelenia rozvoj pomoci. Nie sú do diskusie zapojené mimovládne organizácie a ani parlamenty rozvojových štátov. Oni nemajú ani prístup k strategickým dokumentom. Pri novej revízii dohody z Kotonu sa to musí napraviť Okrem toho je nutné zahrnúť do dohody aj záväzky, ktoré majú vlády a parlamenty, a síce, že vybudujú fungujúce daňové systémy vo svojich štátoch. Toto je veľmi dôležité pre obidve strany zmluvy. Štáty AKT potrebujú konečne štandardnú fiskálnu správu, to znamená, že plá, to znamená plánované príjmy z daní pre svoje rozové ciele. Únii to pomôže pri boji proti daňovým únikom, daňovým rajom, a pri boji proti nezákonnému úniku kapitálu. Zároveň ako podpredsedkynia zodpovedná za ľudské práva žiadam, aby medzinárodné dohody obsahovali aj doložky o ľudských právach a toto by sa nemalo týkať iba štátov AKT. Je mi ľúto, že správa pani Žoli, ktorá je dobrá, neobsahuje túto požiadavku. Žiadam komisiu a španielské predsedníctvo, aby túto chybu napravili. Ďakujem. Thank you. Ďakujem pekne. A teraz tu máme 6 rečníkov v rámci spontánnych rečníkov. Najprv pán Nikolesko na jednu minútu. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Raportul dezbătut... Vážený pán komisár, vážený pán predseda, správa, o ktorej sme diskutovali dnes, sa týka potrebnej bezpečnosti štátov AKT. Keď o tomto hovoríme, musíme zohľadniť aj tú realitu ktorá súvisí s polnospodárstvom v Európskej únii. Európska únia môže a musí zohrávať úlohu regulátora na globálnych trhoch. Potravinové dovozy, nárast takýchto importov, to všetko by malo dopad na ceny potravín. To znamená, že je dôležité, aby úroveň polnospodárskej produkcie v EÚ sa zachová na rovnakej úrovni, čo by malo prospieť štátom AKT. Som presvedčený, že všetky aspekty, ktoré sa týkajú potravinovej bezpečnosti chudobnejších krajín, tiež súvisia aj s budúcnosťou spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ďakujem. A teraz pani Durand. Ďakujem pekne, pán predseda. Aj ja súhlasím s tým, že je to vynikajúca správa pani Žoli. Partnerstvo AKT EU je mimoriadne dôležité a o tom svedčí aj a e, haická tragédia. Toto partnerstvo naozaj je zásadné a treba ho posilniť. Ja sa obraciam na komisára, ktorý dnes sa venuje rozviem otázkam a zajtra obchodu, ale práve mám pre vás tri návrhy, tak ako to povedali predrečníci, treba zachovať parlamentnú, eh, dve parlamentné eh, zasadania, a nie iba jedno, a taktiež eh, mať skôr parlamentnú kontrolu a nie iba čiste obchodnú, aby aj parlamenty krajín AKT sa zaujímali o tieto dohody a o všetko, čo to zo sebou prináša. Ďakujem pekne. Pán Ferreira teraz na minútu. Vážený pán predseda, pán komisár, kolegovia, revízia dohody z Kotonu musí e, zabezpečiť e, zmenu európskej politiky. E, táto politika by sa mala skôr zamerať na spoluprácu a solidaritu a na maximálnu pomoc krajinám AKT. Existuje veľa mechanizmov, ktoré e, vlastne spôsobujú, že tieto krajiny sú dominované. Napríklad e, vonkajší dlh týchto krajín je problematický a taktiež európska pomoc pri e, uplatňovaní SPG to všetko má dopad na existujúci systém. Ja si myslím, že sa treba uberať inou cestou. Treba nové, vybudovať nové vzťahy s týmito krajinami, pretože oni sú teraz v rukách nadnárodných koncertov, pardon, koncernov. Potom treba taktiež brať do úvahy eh, názory týchto krajín a e, ich e, priority. Ďalší rečník na minútu. Vážený pán predseda, môžem to povedať na úvod, že čo sa týka bodu 31 tohoto dokumentu, považujem za nezmysluplný. Ja som proti tomu, aby prostredníctvom dohod o spätnom prijímaní e, migrantov vznikol tak, tak, taký štafetový beh, kde by sa presúvali ľudia z jedného štátu do druhého. Samozrejme, určite je dôležité mať takéto dohody, ale riešiť to lepšie. Ale čo ja považujem za podstatnejšie je, aby vôbec nedochádzalo takéto situácii. Preto tá myšlienka uľahčiť vízový styk pre ľudí zo štátov AKT považujem za nevhodný. Dôležité je posilniť ich e, schopnosti, aby si pomohli sami, sa mohli samozásobovať. A ak toto bude fungovať, tak určite aj sociálna imigrácia sa obmedzí. Thank you, Mr. Papa Ďakujem, pán Papa Nikolaj, na minútu. Ďakujem, pán predseda. Už sme po obede diskutovali o e, tej haitskej katastrofe a snažili sme sa e, rozhodnúť, ako by sme mohli pomôcť obetiam. A ja teraz o tejto téme hovorím preto, aby sme si pripomenuli, aké dohody máme s krajinami, ktoré majú e, hospodárske ťažkosti a e, hrozia im prírodné katastrofy ako Haiti. Takže EÚ e by ich mala vidieť naozaj odlišne od ostatných partnerských krajín. Hovoríme o chudobných krajinách, kde je veľa chorôb a kde je humanitárna kríza naozaj veľmi výrazná. Je to naša povinnosť a ja si myslím, že je to základ našich presvedčení v Európe, aby sme v prvom rade rešpektovali a dali prednosť e, ľudským právam pred ziskom a finančným výhodom, výhodám. Takže technické prekážky treba prekonať čím skôr, aby sme mohli e, prekonať túto humanitárnu krízu. Hans-Peter Martin. Ďakujem, pán predseda. Keď si spomenieme na, alebo počujeme výraz Karibská oblasť, máme pred sebou dva obrazy. Na jednej strane súčasnú obrovskú katastrofu na Haiti a keď sa zaoberáte dlhodobo týmto parlamentom, tak potom aj kúpajúcich sa Európs poslancov pri zasadnutiach AKT EU. Po tejto dlhej rozprave, kde odzneli dôležité veci, ale eh, by sa dalo aj dať veľmi dôležitý signál práve v súvislosti so situáciou na Haiti. By sme možno jedno či dve opulentné zasadnutia AKT EU mohli vynechať a prínos finančný ako malú kvapku by sme nechali v prospech týmto obeť, obetiam. Možno by to ukázalo, že k tým e, veľmi pekným e, prejavom a rečiam vieme pridať aj čosi k praxi. Mr. one minute. Ďakujem, pán Budalini. Ďakujem, pán predseda. Zhromaždenie AKT EU je dôležité v práve v tejto situácii, kedy e, globalizácia pri, e, prideluje bohatstvo krajinám, kde sa vytvárajú hodnoty a kde sa vytvárajú myšlienky. V centre je e, stredomorská oblasť, a kde sa križujú cesty medzi krajinami a AKT a EÚ a pravidlá z Kotonu musia sa prispôsobiť týmto novým globalizačným tendenciám a navrhujem, aby predseda Talianskej eh, republiky, ktorý eh, podporuje tento návrh, aby eh, usporiadali jedno zasadnutie AKT roč, ročne v najetnickejšom stredomorskom meste v, v Neapole. Takže v jeho mene navrhujem, aby tej novej dohode sme hovorili aj o tejto, tomto návrhu, pretože aj te, týmto spôsobom môžeme zblížiť e, občanov s Európou, aj e, z juh e, Talianska približiť i ostatným, pretože to je dôležité fórum, kde môžeme zapojiť africké krajiny. Ďakujem bardzo, panie przewodniczący. Pozvolím poprosiť... Ďakujem, pán predseda. Dovolil by som si požiadať e, o, o slovo práve po tom, čo povedal pán Nikolesku. Chcel by som podporiť jeho slova. V našej ekonomickej situácii, v našich vzťahoch s inými krajinami, vrátane krajín e, AKT, by sme sa mali vždy zaoberať bezpečnosťou potravín a tak, ako je vnímaná tu v Európskej únii. Máme tu určité skúsenosti, napríklad reforma trhu s cukrom prebehla v spolupráci s krajinami AKT. Bohužiaľ sa, sa situácia tu v EÚ e, zhoršila pre našich polnospodárov, to bola zlá vec, takže pamätajme vždy na bezpečnosť potravín tu v Európe. Uh, Teraz pán komisár de Hucht uzavrie diskusiu. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide eh, JSP a JSP plus, eh, nemáme eh, nič proti tomu. Bolo to zapracované do dohody Kotonu. Sú to však unilaterálne dohody a Kotonu je komplexná celostná dohoda, takže je to zložité zapracovať, ale možno nájdeme formu, ktorá by prepojila uh, tieto uh, dve súčasti. O demokratickej kontrole hovorili viacerí rečníci a uh, požadujú dve plenárne zasadnutia v každom roku. Komisia môže zvážiť svoj návrh, zredukovať to na jedno zasadnutie, ale možno by sme sa mohli dohodnúť na nasledovnom, ak by to bolo možné, aby regionálne schôdzky boli v rovnakom čase ako jedna z dvoch e, plenárnych, pretože je e, veľa schôdzok Európskeho parlamentu aj ďalších inštitúcií. A myslím, že to začína byť dosť nabité. E, takže dobre, dve plenárne zasadnutia ročne, ale snažme sa tie regionálne schôdzky e, sfúzovať s týmito plenárnymi. Potom viacerí e, vystupujúci hovorili o povahe týchto e, dohodách o hospodárskom partnerstve. Na tých témach sme sa dohodli, ale možno, že by sme mali skôr hovoriť o dohodách, o hospodárskych a rozvojových dohodách a to by to uľahčilo aj tým e, krajinám AKT a možno by sme e, spravili tú diskusiu takou úprimnejšou ak by parlament e, dal zelenú novej komisii, do ktorej patrím aj ja, s tým novým portfóliom, tak vedzte, že spravím maximum na to, aby tieto dohody boli úspechom a budem sa taktiež zúčastňovať e, zasadnutí spoločného parlamentného zhromaždenia. Potom tu boli aj otázky o e, daňových záležitostiach. Ja mám pocit, že na to som už reagoval v úvode. A naozaj si myslím, že je dôležité, aby to e, bolo ťažisko našich diskusí s krajinami AKT, ale aj interne. Je tu prítomné španielské predsedníctvo, takže e, si dovolím povedať, že ak niečo chceme dosiahnuť, tak musíme mať odvahu a, e, diskutovať aj so spoločnosťami, ktoré pôsobia v krajinách AKT. Takže ja myslím, že v prvom rade ide o vzťah medzi EÚ a európskymi obchodnými spoločnosťami, ktoré pôsobia v týchto rozvojových krajinách. Myslím, že táto e, reflexia prebieha a myslím, že španielské predsedníctvo príde aj v tejto oblasti s iniciatívami. Čo tu potom ešte odznelo? Migrácia. Čo sa týka článku 13. Obidve strany chcú zrevidovať článok 13. Komisia prišla s vyváženým, konzistentným návrhom, ktorý stojí na troch pilieroch v oblasti migrácie, e, čiže zákonné, nezákonné pristahovalectvo a readmisie. Všetky tieto oblasti si zaslúžia rovnakú pozornosť Vyjednávania prebiehajú a chceme dosiahnuť rovnováhu medzi tý, týmito troma piliermi. Pán Cashman sa vyjadril k téme diskriminácie. Pán Kašman tu žiaľ nie je už prítomný, ale myslím, že má absolútne pravdu. Sexuálna orientácia to je súčasť návrhu komisie. Veľmi nám na tom záloží, ale musíte vedieť, že v niektorých krajinách AKT je e, homosexualita e, zákonom zakázaná. Nedávno sme zasiahli mm, u burundského aj ghanského prezidenta. Oni totiž to e, zavádzali takéto diskriminujúce zákony. Je to však veľmi citlivá téma a skôr či neskôr podľa mňa sa, s tým, sa tým budeme musieť zaoberať. Takže ja chcem, aby to znenie bolo veľmi jasné, ale potom hrozí, že tá dohoda neprejde. A druhá možnosť je, aby sme mali znenie, ktoré by nebolo až také e, špecifické, ale zahrňalo by to aj sexuálnu orientáciu. Myslím, že o tom by sme mali ešte diskutovať v priebehu e, vyjednávaní. Pán predseda, myslím, že týmto som e, zodpovedal a zareagoval na väčšinu pripomienok. Ospravedlňujem sa za to, že som prekročil svoj rečnícky čas. Ďakujem pekne, pán de Gucht. Teraz na záver pani Eva Žoli. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár, vážení kolegovia. Od vstupu do platnosti dohody z Kotonu eh, chudoba neklesla, takže sme zlyhali, eh, pokiaľ ide o našu rozvojovú misiu. Niečo sa musí zmeniť s touto druhou revíziou. Teší ma, eh, že je dosť veľký konsenzus, pokiaľ ide o mnou navrhované e, opatrenia. A jedna možnosť, ktorú máme na boj proti chudobe, je e, skutočný boj proti daňovým rajom a využiť tento nástroj na to, aby sme dosiahli to, čo môžeme napríklad vo vnútri EÚ a v oblasti AKT donútiť nadnárodné koncerny e, priznať v každej krajine, e, čo e, zarobia a aké dane odvedú. To je aj medzinárodná požiadavka. Ale predtým, ako to prejde na medzinárodnej úrovni, myslím, že ubehne veľa rokov, takže využíme Ehm, možnosti, ktoré nám poskytuje táto dohoda na to, aby sme takéto pravidlo zaviedli u nás v Európe. A preto ehm, vás želám, aby ste odmietli ehm, návrh e, v článku 16. Ostaňme pri pôvodnom znení. Tam sa hovorí o tom, že musíme si najskôr pozametať pred vlastným prahom a podobne môžeme donútiť našu vlastnú investičnú banku, aby konala vo vzťahu s daňovými rajmi. Musíme zakázať investície rozvojového fondu do takých podnikov, ktoré e, akože nemajú zisk v krajinách, kde pôsobia, ale vykazujú e, zisk v daňových rajoch. To bol prípad Mozambiku, e, čo sa týka prevádzky bane Monampy. Bolo to skoro 50 miliard e, dolárov. Nejako to nezlepšuje život miestneho obyvateľstva, ale iba život akcionárov. Takže je to úplne kontraproduktívne. Môžeme zmeniť mandát našej e, banky. To je v našej e, právomoci. Neodložme to na zajtra, konajme teraz. Potom sú tu princípy, na ktorých musíme trvať e, ľudské práva, práva migrantov. A ja vás naozaj vyzývam, aby e, ste súhlasili s môjim e, s návrhom v oceku 31 a nezrušiť E, vlastne e, s bilaterálnymi dohodami, ktoré chcú úplne zastaviť tieto migračné toky. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujeme pani Čoli. Ďakujem vám všetkým za účasť v rozprave a e, uzatváram rozpravu. Zajtra sa bude o nej hlasovať. A ďalším bodom našeho programu je, sú ústne otázky komisii aj rade pokiaľ ide o procesné práva v trestnom konaní. Prvým rečníkom je pani baronka Latfordová, ktorá má